komisárovi, pánu komisárovi Andriu Kajtotisovi. Máte slovo, pán komisár. Don't worry, I know very well it's your job. <laughs> Sorry. I welcome this uh, sec- Ďakujem pekne za túto druhú možnosť hovoriť o medzinárodnej ochrane oznamovateľov korupcie. Po tej prvej diskusii, ktorá prebehla pred 10 mesiacmi, e, zavolať na poplach si vyžaduje naozaj e, veľký, veľkú mieru odvahy, e, je potrebné chrániť danú osobu. Ako viete a ako to už oznelo aj v minulej rozprave, harmonizovaný systém neexistuje v Európskej únii, pokiaľ ide o ochranu oznamovateľov e, korupcie. A komisia si veľmi dobre uvedomuje vaše výzvy, aby takýto systém vznikol. Tiež iste viete, že v prípadoch, kedy neexistujú sektorálne európske zákony, že v takýchto prípadoch musia otázku regulovať členské štáty. Komisia veľmi úzko sleduje rozvíjajúcu e, sa jurisprudenciu Európskeho súda, súdu pre ľudské práva, ako aj diskusie Rady Európy o, možnom dohovore na túto otázku. Komisia eh, si uvedomuje odporúčanie z roku 2014 Rady Európy o ochrane oznamovateľov korupcie, kde sa členské štáty Rady Európy vyzývajú, aby vytvorili vytvoriť eh, normatívny a eh, súdny inštitucionálny rámec na ich ochranu. A komisia víta tú skutočnosť, že viacero členských štátov už takýto inštitucionálny rámec vytvorilo. Pravidla EÚ o oznamovaní korupcie existujú iba v niektorých špecifických oblastiach, teda regulovaných na úrovni EÚ. Smernica o praní špinavých peňazí z decembra 2014 tá obsahuje ustanovenia o ochrane tých, ktorí upozornia na podozrivé finančné transakcie. V decembri 2015 komisia prijala implementovaciu úpravu eh, k nariadeniu o trhu. Je to teda ochrana eh, informátorov o porušovaní eh, tejto smernice. Vy ste v decembri prijali smernicu o ochrane obchodného tajomstva aby sa toto nevyjavovalo, e, nelegálne nekupovalo a tak ďalej. A tam tiež e, sú upravené e, práva informátorov v prípade nelegálneho nadobudnutia, vyjavenia obchodného tajomstva. keď sa odhalí nejaká nekalá činnosť, e, nelegálna činnosť, e, je to vo e, všeobecnom verejnom záujme. A tiež správa o boji proti korupcii z roku 2014, kde odhalovanie korupcie je pokryté pre všetky členské štáty. Je to téma, ktorá je dôležitá v bilaterálnych diskusiách s členskými štátmi v súvislosti s touto správou. Komisia chce zabezpečiť, aby takíto informátori, oznamovatelia korupcie, ktorí aby sa obracali na budúceho európskeho prokurátora, aby títo požívali ochranu v súlade s národným právom. Rokovania o, medziná, pardon, o európskom prokurátorovi prebiehajú a podpora parlamentu v tejto súvislosti by nám veľmi pomohla. Pán predseda, poslankyne, poslanci, už sa na úrovni EÚ toho udialo veľa, teda v oblastiach, kde máme kompetenciu. Komisia monitoruje e, najnovší vývoj a vyhodnocuje možnú potrebu ďalších krokov na úrovni EÚ. A teraz si veľmi rád vypočujem vaše názory, ako takéto e, kroky môžu vylepšiť e, ochranu oznamovateľov korupcie. Ďakujem. A teraz mene EPP pán Foss. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi komisárovi za to, že na tému oznamovateľu korupcie vystúpil. Je fajn, že sa touto otázkou zaoberáme, teda ako dospieť k nejakému rozumnému Eh, rozumnej úprave tejto témy, eh, teda otázka, aké sú hranice našich možností, lebo eh, taký ten informátor tohto často mnohí považujú za taký všeliek. A chcem tiež povedať, že EPP by veľmi kriticky vnímala kompletnú ochranu eh, nad rámec eh, trestnoprávneho konania, ale s rozumným postupom eh, v takomto prípade neodmietame ochranu informátorov. Čiže hovoriť o štruktúrach je veľmi dôležité, štruktúry v zväzoch, v inštitúciách, vo firmách, aby tam vznikli určité štruktúry v prípade podozrenia, porušenia, aby mohla byť poskytnutá potrebná ochrana. Toto je téma, ktorá je komplikovaná, prístup k nej je ťažký, pretože tam zasahuje viacero oblastí, e, sloboda e, názoru, etické otázky, národná bezpečnosť, e, podnikové, podnikateľské tajomstvo, daňové otázky, podvody a tak ďalej. A je potrebné v každom konkrétnom prípade konať trochu inak. Nemôžeme všetko riešiť podľa rovnakej mustry. A e, sme toho názoru, že e, takáto ochrana, ochrana informátorov je úlohou a kompetenciou národných štátov, že je to národná kompetencia, čiže e, do akej miery tu nejaké usmernenia alebo zásady riešiť, či sa na to neobmedziť, ale princíp právneho štátu je potrebné zachovať aj v tomto prípade a držať sa ho. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene SAD vystúpi pán López Aguilar. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, o čo tu dnes ide? O čom hovoríme v Európskom parlamente? Ide o téme, ktorá je mimoriadne dôležitá a mimoriadne závažná pretože e, s tým súvisia e, veľké pochybnosti ochrana informátorov v súkromnej aj e, verejnej sfére. A zároveň ide aj o, o, e, ochranu záujmov teda ide o osoby, ktoré informujú či už o narušení e, nejakého hospodárenia, e, ktorí ho upozorňujú na korupciu a tak ďalej. Či potrebujeme aktívnu spoluprácu aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. O toto tu ide. A prečo je teraz tá téma taká aktuálna? No, všetci poznáme prípad Snowden. Vidíme tu veľké zasahovanie do základných e, práv e, zo strany NSA. E, týkalo sa to európskych občanov, ale aj občanov iných krajín. Čiže vystala potreba chrániť takýchto informátorov pretože oni môžu prispieť k eh, odhaleniu bezpečnostných eh, medzier, eh, daňových podvodov a tak ďalej. Tiež to môže súvisieť napríklad aj s verejným zdravím, s ochranou základných práv a tak ďalej. My sme v roku 2013 o tejto téme VP hovorili. Ja som tedy bol predsedom výboru, ktorý sa zaoberal takýmito otázkami, bol to teda výbor Liben a mali sme vypočutie kde sme sa zhodli na tom, že potrebujeme rámec pre takúto ochranu je o 11 a 34 charty základných práv EÚ. Potrebujeme rámec. Samozrejme, že Rada Európy a ostatné inštitúcie je potrebné byť s nimi v súlade. Čiže ako ochranu takýchto ľudí zabezpečiť e, prostredníctvom európskej legislatívy? Majú teda aj osobitný vyšetrovací e, výbor. A, mm, teda je potrebné, aby sme tento rámec teraz konečne uplatnili. Ďakujem pekne. A teraz v mene EKR pani Tomašič. Ďakujem uloga zviždača od neizmjerne važnosti za svako društvo. E, ďakujem, pán predseda. Ja myslím, že toto je veľmi dôležité pre každú spoločnosť. To, čo tí, e, ktorí oznamujú e, korupciu, sú veľmi zodpovední a odvážni ľudia, upozorňujú na problémy, kým vlastne narastú do neriešiteľných problémov. Takže si zachra- za- za- zasluhujú um, podporu, ale veľakrát uh, to podľa mi ich zdravia nakoniec po roku dvoch uh, odídu z práce, lebo už to ďalej nemôžu vydržať. Takže E, v dôsledku nedostatkom systému e, títo oznamovateľia nikdy nedostanú primeranú kompenzáciu. V mnohých krajinách dokonca si nemôžu najať ani najlepších e, právnikov, pretože ich klienti sú bohaté, klienti týchto právnikov sú bohaté korporácie, ktoré samozrejme majú výhrady proti oznamovateľom korupcie. Samozrejme, oznamovateľia korupcie majú veľkú kredibilitu v očiach verejnosti a upozorňujú aj na politické body. Takže Myslím, že by sme mali pristupovať eh, k týmto ľuďom oveľa konštruktívnejšie a zodpovednejšie, pretože oni poukazujú na to, čo treba napraviť a majú skúsenosti a vedomosti o situácii, ako ľudia, ktorí vidia veci zvnútra. A to prispieva k lepšej kvalite výsledkov, takže treba podporovať pozitívnu rolu oznamovateľov korupcie v našej spoločnosti a jednotlivé krajiny musia urobiť všetko preto, aby im bola zabezpečená právna pomoc. Oznamovateľia korupcie E, samozrejme pochádzajú aj z tretich krajín, tak by sme mali v Európskej únii poskytovať azyl, aby sme chránili ich aj ich rodiny pred pomstou a možno aj smrťou. Ďakujem. Ďakujem. E, GUE NGL, e, pán, pani, pani, pani Ruiz, ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že treba skutočne e, ochraňovať, e, ochraňovať znamateľov korupcie. E, a samozrejme, je totiž ťažké odhaľovať pachateľov rôznej trestnej činnosti, ktorí majú veľké vedomosti a schopnosti zakrývať svoju činnosť, najmä vo veľkých firmách. Takže je to veľmi ťažké a Práve tu e, majú kľúčovú rolu oznamovateľia korupcie a v roku 2000 14 eh, OSN eh, prijalo eh, dohovor a sú v platnosti už pravidlá o boji proti korupcii, ale celý rad krajín vôbec ešte nechráni dostatočne oznamovateľov korupcie. Zatiaľ sa v podstate vyslovujú všeobecné deklarácie a vyhlásenia. Len štyri členské štáty majú podrobné právne predpisy o ochrane oznamovateľov korupcie. Je potrebné vytvoriť transparentnú mentalitu a kým sa to nebude dariť, budeme také právne predpisy potrebovať. Aj Španielsko zaostáva podobne ako iné krajiny a treba povedať, že by sme sa mohli zbaviť veľkej časti korupcie, keby sme mali dobrý spôsob e, ochrany oznamovateľov korupcie. Treba vytvoriť aj právny status e, týchto ľudí, keď niekto poukáže na závažný trestný čin vo veľkej firme, vo vláde alebo v politickej strane, tak nemôže zostať bez ochrany. Často sa dnes e, dostáva do izolácie, nemá pracovnú perspektívu hrozí mu vlastne aj nebezpečenstvo e, z hľadiska e, fyzickej integrity. Treba teda chrániť aj doverný charakter získaných informácií, zabezpečiť bezplatnú právnu pomoc, pomoc psychológa, ak je to potrebné, pretože tu ide o to, že často títo ľudia potom sú prakticky vymazaní z verejného života. Treba teda, aby títo ľudia neboli prenasledovaní na medzinárodnej úrovni. Poznáme všetci prípad e, Juliana Assangea. E, e, Vysoký komisár pre ľudské práva e, OSN dospel na človek je vlastne neustále obmedzovaný na svojej, na svojej slobode, takže my potrebujeme nejaký rámec ochrany. Ďakujem. E, e je tu otázka, e, budete ochotná odpovedať? Pani James. Ďakujem za to, že ste akceptovali moju otázku. Váš, a, e, váš, to, čo ste povedali, bolo veľmi zaujímavé. Hovorili ste o spoločnostiach, ale chcem si len skontrolovať. E, predpokladáte, že len e, spoločnosti budú e, predmetom legislatívy alebo smernice alebo nariadenia na úrovni Európskej únie a e, aký je váš názor vo vzťahu k politickým organizáciám, vládám, štátnym orgánom, miestnym orgánom, a v podstate e, ľubovoľným organizáciám, kde môžu oznamovateľia e, poukazovať na korupciu. Je totiž ťažké uvedomiť si, ako by toto všetko mohla Európska únia ovplyvniť. Ďakujem vám. Áno, e, počúvate ma, hej? Dobre, takže Ide o špecifické trestné činy, ktoré ja označujem za e, činy e, bielých golierikov, tak povediac. E, to rôzna korupcia, podvody, rafinované trestné činy, ktoré sa páchajú v určitom prostredí a takisto sú veľmi dobre premyslené a niektoré právne predpisy musia byť na národnej úrovni. Treba sa však zaoberať aj možnosťou, že niektoré právne predpisy alebo normy by mohli byť aj na úrovni Európskej únie nie je to jednoduchá téma, pretože to nebolo ešte dostatočne e, rozpracované. E, sú rôzne dohovory a sú rôzne otázky, ktorým sa zabral parlament a o ktorých aj hovoril pán López Aguilar. Ale okrem toho sa neurobilo veľa, e, veľa celý rad krajín sa tým vôbec nezaoberal. Ale treba sa tým zaoberať, lebo časť tých trestných činov, ktoré boli nepotrestané, patria do kategórie takýchto trestných činov, ktorých sa dopúšťajú nadnárodné spoločnosti, ale aj štáty alebo politické strany. V našej krajine to poznáme veľmi dobre. Treba teda na tom pracovať a ja s vami e, veľmi rada prediskutujem všetky potrebné kroky. E, takže e, teraz pán Urban Kresko NGL. Ďakujem, pán predseda E, sú tu Wikileaks, LuxLeaks, Snowden, e, Časimajn a tak ďalej. E, toto sú všetko oznamovateľia a vďaka takýmto ľuďom, ktorí obhajujú právo na informácie, získala verejná mienka informácie o mnohých prípadoch toho, ako americká vláda tlačila napríklad na španielskú vládu, aby sa nevyšetrovali prípady e, mučenia e, v Guantaname, tajné prelety e, CIA, vražda Joseho Kauza, ktorého španielského novinára zavraždeného Američanmi v Iraku. Takže títo ľudia majú významnú rolu v poukazovaní na rôzne trestné činy, napríklad daňové podvody, medzina, medzištátna špionáž, a robia to s veľkým rizikom a preto im treba skutočne e, dať veľké uznanie a to preto, lebo e, obhajujú ľudské práva, je to skupina, ktorá je veľmi zraniteľná a vyžaduje zvláštnu ochranu, osobitnú ochranu. A som e, teda rada, že Ehm, sú tu v parlamente ľudia, ktorí sú tiež myslia, ale Európska únia doposiaľ urobila málo na ochranu oznamovateľov korupcie vnútri samotných inštitúcií a vôbec sa neurobilo nič pre ochranu externých oznamovateľov korupcie, ktorí nie sú z inštitúcií a preto mám dve veľmi konkrétne otázky. Aké legislatívne kroky chce ehm, komisia urobiť v nadchádzajúcich mesiacoch v tejto oblasti. A okrem toho by sme chceli vedieť, aký je postoj komisie voči stanovisku skupiny OSN, pokiaľ ide o arbitrárne zadržiavanie e, Juliana Assangea, ktorý je už celé roky neoprávnene uväznený na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Čo sa teda urobí preto, aby e, pán Assange opäť bol na slobode? To je konkrétna otázka. A teraz pán Bendek Javor, Verc, e, ale. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, pán Guido Štrak, Honráš, Horvát, Guido Strik a tak ďalej. To sú mnohé mená, mohli by sme ich vymenovávať dlho z rôznych členských štátov, ale sú to aj e, osudy, nielen mená, sú to osudy ktorých spája to, že podávali informácie o situáciách, kedy bol poškodzovaný verejný záujem a vtedy neexistovali e, žiadne postupy na ochranu. Naopak, orgány viedli konania proti týmto e, informátorom, oznamovateľov napadli firmy aj úrady. A toto nie je akceptovateľné. Nie, nie je akceptovateľné, že v Európe neexistuje ochrana oznamovateľov korupcie, e, odvážnych ľudí, ktorí si zasluhujú ochranu. Preto potrebujeme na toto jednotnú európsku smernicu, ktorá nariadi členským štátom, aké minimálne normy tu musia zaviesť v každom jednom štáte, preto aby boli chránení tí, ktorí poskytujú informácie, a táto ochrana musí fungovať aj vnútri inštitúcií EÚ. Často sme boli svedkami toho, že ani Európska únia nie je najlepšou v ochrane oznamovateľov. Títo ľudia v podstate riskujú život, vlastný život pre verejný záujem a my by sme ich mali podporiť a stať za, za nimi. Pán Javor, máte modrú kartu? Chcete odpovedať? Pán Čiekovský, nech sa páči. Ja mám konkrétnu otázku, pán Javor. Vy ste kritizovali, hovorí pán Zdechovský, akým spôsobom v Európskej únii sa pristupuje k whistleblowerom. Čo si myslíte o tej úvodnej prezentácii? Myslíte si, že súčasný prístup komisie um, sa snaží situáciu zmeniť, alebo necháva mm, naša komisia e, týchto ľudí na pospas e, ostrakizácii? Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem za túto otázku. Súčasná komisia by mala sama sa zodpovedať e, za svoje konanie. V minulosti sme videli, že okamihy, kedy komisia nemala žiadne politické rozhodnutie, že v minulosti jednoducho komisia nemala žiadne politické smerovanie, ako chrániť whistleblowerov a to je neakceptovateľné a Komisia samotná so, svojou so svojím inštitucionálnym zložením by mala byť príkladom v tejto oblasti a mala by takisto pripraviť novú smernicu, ktorá by zaviedla minimálnu ochranu vo všetkých členských štátov pre všetkých oznamovateľov. Ďakujem. A teraz pán James za EFDD. Nech sa páči. Pani James, nech sa páči. Oznamovanie korupcie to je veľmi komplikovaná téma, pretože sú tu rôzne interpretácie. Môže to byť odhaľovanie informácií, alebo to môže byť pomsta. Čím tajúplnejšie, tajnoskárskejšie e, je toto konanie, e, tým spornejšie je oznamovanie korupcie. Je to komplikované v Spojenom kráľovstve, kde máme právnu štruktúru a kulturálne postupy, ktoré uľahčujú situáciu skutočných whistleblowerov, ale v iných členských štátov EÚ táto činnosť je veľmi konfrontačná voči štátnemu mechanizmu. Nemyslím si, že komisia by mala zohrávať úlohu v tomto kontexte. Počula som pripomienky, niekto žiada minimálne normy v tejto oblasti. Neexistuje žiadna záruka, že takéto minimálne záruky by boli schválené. Dokazujú to práve aj iné problematiky. Pripomínam poslancom, týmto pár poslancom, čo sú v tejto miestnosti občania bývalých komunistických štátov si ešte stále pamätajú, keď im niekto v noci zaklopal na dvere. A to bol výsledok e, tých donášačov. Ale dnes sú to často osoby, ktoré, riziku, e, ktoré riskujú veľa, sú veľmi odvážne, ale nemyslím si, že Európska únia tu má nejakú právomoc. Ďakujem a teraz pán Bony pán komisár, tí, ktorí nás varujú o možnom nebezpečí, sú veľmi dôležití a vždy boli dôležití pre spoločnosť. Ich úloha je veľmi dôležitá najmä dnes, kedy existuje veľa zdrojov informácií a komunikačných kanálov. Ak nás oznamovatelia informujú o korupcii, o nelegálnom porušovaní zákona, tak majú podobnú funkciu ako napríklad žurnalisti, ktorí nás varujú cez médiá. Ich úloha pre demokratickú spoločnosť je preto pozitívna. Ako sa uvádza aj v protikorupčnej správe EÚ, whistleblowing je vystavený problémom, pretože tieto osoby sa musia obávať pomsty. Whistleblowery musia často a konajú často podľa svojho svedomia, ale proti zákonu alebo mimo právneho zákona, mimo právneho rámca sú dokonca e, často nútení porušiť zákon, aby konali podľa to, svojho svedomia. Ale oni e, pomáhajú budovať demokraciu a odhaľujú kriminálnu činnosť, napríklad korupciu. Ale toto by nemalo takisto viesť k znefunkčeniu štátu. V demokratických štátoch investigatívni žurnalisti majú určité práva a sú chránení. A to je dôvod, prečo musíme ďalej diskutovať aj o tzv. whistlebloweroch. Musíme informovať o tomto probléme, musíme hľadať e, nejaký lepší rámec, ako ich chrániť, ako chrániť ich práva, e, ich ako osoby, ako profesionálov. Niektoré štáty v Európe majú už na toto pokročilé systémy a teraz by to mali prijať aj ostatné členské štáty. Je to ich povinnosť. Ďakujem. Teraz e, pani Schlein. Ďakujem, pán predseda. E, oznamovateľia korupcie zohrávajú základnú rolu v boji proti organizovanému zločinu E, pretože e, zločinci sa nespohybujú e, v cezhraničnom meradle, sú to európske fenomény a preto tu musíme mať aj európske riešenia. Potrebujeme európsku smernicu, ktorá stanoví minimálne, minimálne normy ochrany oznamovateľov korupcie a zabezpečí bezpečné kanály pre oznamovanie korupcie. Nemôžeme jednoducho nechrániť tých, ktorí hovoria len 8 členských štátov má legislatívu, ktorá sa venuje tejto otázke a už v roku 2013 tento parlament v rámci e, správy Krym E, vyžadoval e, veľkou väčšinou, aby e, Európska komisia do konca roka 2013 pripravila legislatívny návrh, ktorý by sa uberal týmto smerom, to znamená Európsky program na efektívnu ochranu oznamovateľov korupcie. Ubehli tri roky a zatiaľ ešte nemáme ani, ani čiarku z tohto návrhu. Takže sa chcem spýtať komisie, prečo toto oneskorenie a prečo táto rezistentnosť. Chcem ešte pripomenúť, že od januára 2014 majú e, európske inštitúcie e, e, takisto prijali teda záväznú povahu oznamovania korupcie a ochrany oznamovateľov, ale komisia aj tento parlament urobili pomerne málo v ochrane oznamovateľov korupcie a Treba verejnej mienke ukázať to, že európske inštitúcie e, sú za transparentnosť a že chránia tých, ktorí oznamujú e, nekalé konanie. E, ďakujem, pán Chryzochonos. Ďakujem za slovo. Musíme poskytnúť efektívnu ochranu tým osobám, ktoré svojimi informáciami prispievajú k odhaľovaniu korupčných škandálov. Prieskum Transparency International z roku 2013 hovorí, že väčšina štátov EÚ nie je schopná poskytnúť dostatočnú právnu ochranu tejto povahy na pracovisku. Zároveň je ale situácia samozrejme aj taká, že je to odstrašujúce pre potenciálnych informátorov. V decembri 2015 pán Juncker tu priznal, že potrebujeme spoločnú politiku v tejto oblasti. Musíme sa poučiť zo škandálu Volkswagen alebo LuxLeaks. Musíme si uvedomiť, ako bola otrasená dôvera občanov a ako veľmi by bolo vtedy pomohlo, e, keby sme mali spoločnú legislatívu pre ochranu whistleblowerov. Tieto činy um, sa odohrávajú v tieni a my musíme občanom dať možnosť na to uvrhnúť svetlo. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Zdechovský. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. My v Európskej ľudovej strane veríme, že Európska únia sa opiera o hodnoty ako transparentnosť, integrita a ochrana ľudských práv. Európska únia má za povinnosť zaistiť ochranu základných práv a slobod, a to pre všetkých, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z radu a upozorniť na porušovanie hodnot. Whistleblowery predstavujú jeden z, z prvkov kontrolných mechanizmov, vďaka ktorým sa moc nesústreďuje v zlých rukách a nie je zneužívaná na zlé účely. Musíme teda zabezpečiť, aby tieto kontrolné prvky mali dostatočnú ochranu v našom právnom prostredí. A to sa vzťahuje aj na pána Assangea. Mám určité osobné výhrady voči pánovi Assangeovi, ale nemôžeme ignorovať jeho odkaz, ktorý je veľmi významný, aby sme pochopili zložitosť medzinárodného diania. Mnoho ľudia chcú tieto záležitosti zaviesť pod koberec. Neprekvapuje ma, že ľudia ako Julian Assange sú nepohodlní musíme pamätať zároveň ale na to, že nepohodlní whistleblowery sa môžu veľmi ľahko stať obeťami vykonštruovaných obvinení a prenasledovania. A my, ako poslanci EP a predstavitelia EÚ, musíme tomu zabrániť. Som teda toho názoru, že uväznenie Juliana Assangea by malo byť ukončené mal by dostať medzinárodnú právnu ochranu. Ak neposkytneme ako Európska únia dostatočnú ochranu Assangeovi a podobným osobám, vyšleme zlý signál e, tým, ktorí e, majú ešte v úmysle odhaliť nejaké trestné činy. Ďakujem, pán Flanagan, nech sa páči. Áno, hovorí sa tu mocnými slovami o, o téme, ktorá je veľmi dôležitá, ale v realite sa v tejto oblasti deje presný opak. Jonathan Shockerman uh, sa musel vzdať uh, svojej práce v Unicredit banke a povedal, robil som to preto, aby som sa sám neinkriminoval. Jonathanov job bol kontrola likvidných prostriedkov e, banky na konci každého dňa. No a zistil, že každodenne videl, že banke chýbali peniaze. Nebolo to len zo pár percent, ale bolo to e, často až 40 násobok akceptovanej e, odchýlky. Banka mu povedala, že o tom má mlčať. Regulátor mu povedal tiež, aby mlčal. Nechceli to vyšetriť vyšetrovať a neboli schopní mu garantovať ani anonymitu, ani e, imunitu. Veci boli také strašné, že ho ani e, pri vyšetrovaní e, bank nepožiadali o svedectvo. Čiže naozaj sa teším na ten deň, kedy konečne niečo urobíme v tejto otázke, pretože väčšinou sa musia bať tí informátori a nie tí, o ktorých informujú, lebo by to byť naopak. Prosím, bolo by e, fajn, keď tu niekto vystupuje, aby ostatní netelefonovali, lebo je to naozaj e, známka e, maximálnej ignorancie. A teraz pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Považujem túto diskusiu o eh, jedno z kľúčových, za jedno z kľúčových protikorupčných opatrení. Keď sa eh, pozrieme na situáciu v členských štátoch, na prieskumy verejnej mienky, tak toto občanov naozaj veľmi trápi korupcia. A mm, vo väčšine krajín Európskej únie však neexistuje eh, práva, kompletná úprava, pokiaľ ide o oznamovať um, korupcie. V niektorých krajinách je to upravené čiastočne, čiže možno by nebolo zle, pán komisár, keby ste mm, uvažovali o nejakej všeobecnejšej úprave, nejaký minimálny európsky štandard, pokiaľ ide o oznamovateľov korupcie. Vy ste uh, hovorili o konkrétnych príkladoch, o smerniciach kde je e, táto téma spomenutá, ale iba okrajovo. Ja som si že keď bola nejaká všeobecná úprava, že by to bolo fajn, ak to bude úprava de minimis, napríklad keď niekto oznámi trestný čin, nie iba nejaký etický e, prehrešok, tak ako napríklad teraz máme legislatívu, ktorá upravuje antidiskriminačné zákony. A aj toto je zdelenie Európskej únie. Ja som pred 5 rokmi bol vo vláde ČR zodpovedný za legislatívu a pripravil som takýto zákon. Nebola však politická vôľa ho podporiť. Dodnes ČR er, eh, ochranu oznamovateľov eh, korupcie nemá a toto je jeden príklad, prečo si myslím, že takáto myšlienka na úrovni EÚ, že takéto niečo z Bruselu má svoj zmysel a môže to pomôcť tým, ktorí sa neboja oznámiť trestnú činnosť. Ďakujem. Teraz catch ako prvý pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí sa tu o nezrovnalostiach aj v Európskej únii a informátori nemajú právnu ochranu, hoci vidíme, že sú potrební, napríklad v prípade bankového škandálu, potom pokiaľ ide o vám pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, daňové podvody, daňové úniky. O tomto všetkom informátori informujú Luxleaks, eh, zoznam Lagarde, zoznam Bojens. Toto všetko sú veci, ktoré sa odhalili vďaka informantom. Príslušné orgány by toho neboli eh, schopné. Bolo potrebné, aby niekto iný, aj v Grécku napríklad, eh, eh, poukázal na neplatenie daní. Ale nejde iba o daňové zákony, ide o porušovanie iných zákonov, na ktoré informátori poukazujú. Myslím si, že by bolo len dobré mať nejaký právny rámec pre ochranu takýchto ľudí. Prosím, nezabúdajme na to, že a dokonca aj novinári boli prenasledovaní takí, ktorí pomohli uh, zverejniť uh, informácie z LuxLeaks. Eh, takže teraz pán komisár Andriu Kajtis za komisiu. Vážený pán e, predseda, e, vážené poslankyne, poslanci, bolo veľmi e, zaujímavé vypočuť si túto debatu a chcem vám poďakovať za vaše dnešné vyjadrenie. Je to pre mňa veľmi cené. Ja určite budem informovať e, svojho, e, svoju kolegyňu pani komisárku Jorovu, ktorá má na starosti tento spis o obsahu dnešnej rozpravy. Chcem však e, opäť zdôrazniť toto. My všetci sa zhodneme na tom, že by sme mali oznamovateľov korupcie ochraňovať, ale otázka je ako. Inými slovami, čo je najlepšie a čo je realistické. Samozrejme, je to veľmi zložitá otázka. Hovoríme tu o ľudských právach, o možnostiach. E, rieši to na úrovni Európskej úrovni, ale pani komisárka Jorova e, ma požiadala, aby som vám odovzdal toto posolstvo. Teší sa na ďalšiu a prehlbujúcu sa diskusiu s vami na túto tému a e, chcem vám e, ešte raz veľmi poďakovať za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Ďakujem. Ďakujem, pán e, komisár. Takže